je pani baronka Latfordová, ktorá má 5 minút. Nech sa páči, máte 5 minút. Tieto dve ústne otázky e, predložené 1. decembra minulého roku Eh, boli, ako pripúšťam, naozaj zaskočené udalosti. Napriek tomu táto rozpráva má zmysel, aby sme uznali, že táto téma opätovne je eh, prerokovávaná po tom, čo roky sa nič nedialo a že si stanovujeme eh, súrnosť pre túto otázku. Európsky parlament celé 10 ročie protestoval proti tomu, že nie, nie, nie je tu rovnaká pozornosť právam účastníkom trestného konania. Podporili sme e, túto oblasť, pretože e, tí, ktorí v zásade e, odmietali európsky e, zatýkač, boli skôr tí, ktorí chceli pomáhať európskej mafii a iným. Ide o, to, o otázku rovnováhy, otázku toho, aby európsky zatýkač e, bol plusom E, a aby zabezpečil procedurálne záruky, aby zľahčil stíhanie cezhraničné. Časť ľudí e, nechce samozrejme takéto práva, chcú e, európsky zatýkač mínus. Vykonávanie európskeho zatýkača bez dostatočných procesných práv nie je dobré v našej spravodlivosti, pretože vzájomné uznávanie nebolo sprevádzané základným princípom dôvery. Jeden uh, prípad sa týka Andrew Simia v mojom voľbnej oblasti. Čakal 6 mesiacov uh, za vraždu na rozhodnutie. Išlo o zámenu identity a uh, bol tu aj prípad policajnej brutality. Verím, že sa tu zneužil európsky zatýkač keď sa v roku 2002 na ňom strany dohodli, tak sa vychádzalo z toho, že toto opatrenie, ktoré bude mať dopady na výkon procesu, bude e, sprevádzaný veľmi rýchlo pravidlami, ktoré e, za, za, zabezpečia spravodlivý proces a e, rovnaký prístup. Členské krajiny to nedodržali, nenasledovali návrh komisie na širšie rámec procesných práv. Teraz tu máme čosi najlepšie, čo sa dalo získať. Tu ma potešil prístup švedského predsedníctva ale je to len akási cestovná mapa s jednotlivými zastávkami. Musíme však byť optimistami a vidieť e, ten známy pohár e, poloplný. Bohužiaľ, lutujem, že rada len e, slubuje, že bude zvažovať, a, avšak nie prijať, prijať právne opatrenia. Explicitne tu došlo k odmietnutiu. Sudcovia e, majú momentálne požiadavku, aby e, bez toho, že by si preverili skutočnosti, riešili prípady z iných krajín. Toto samozrejme je spojené s verejným nesúhlasom. Sú, dokiaľ nemáme minimálne e, zábezpeky. Nie, nejde tu len o individuál, jednotlivých občanov, ktorí budú mať nedostatočné zaobchádzanie. Je to tiež otázka sudcov a orgánov trest, činných v trestnom konaní. Ja som presvedčená, že e, zabezpečenie ľudských e, práv v tomto zatýkači by mal byť explicitnou podmienkou vydávania, dokonca aj keď komisii sa takéto niečo nepáči. Kvôli liberálnym demo, e, demokratom britská legislatíva veľmi zamotáva situáciu a spomínajúc túto spomínanú doložku. Kým členské krajiny si splnia svoje povinnosti, problémom nebude a abs- problém bude absencia praktického rešpektovania a mnohé členské krajiny sa budú stále musieť obracať na Štrasburský súd. Vychádzajúc z dohody uh, z, e, o Európskej únii, uh, možno hovoriť o nepriateľnosti. Potrebujeme európsky mechanizmus uh, vymáhania a, Európsky, eh, a dozor eh, Európskeho súdneho dvoru. Takže európske opatrenia majú byť konzistentne pred Európskym súdnym dvorom a súčasne mali byť pridanou hodnotou eh, a posilniť praktickú implementáciu. Rada a komisia súhlasili s, s, s vysokou prioritou zastávania ľudských práv, pokiaľ ide o tlmočenie a preklad, na čom sa dohodla Rada a komisia minulý oktober, je len e, menš, menej ambicioznou verziou pôvodného návrhu. E, uznávame, že to prvé opatrenie nám neokazuje tie vysok, vysoko e, požad, požadované vysoké štandardy. Dúfam, že budeme mať vyš, via, väčšie ambície, pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, právo na informácie, na komunikáciu a ďalšie, ktoré by má nasledovať tú prvú oblasť tlmočenia. Takže opatrenia v tej cestovnej mape by mali e, byť dostatočne silné na to, aby sa zachovalo to, e, toto tempo. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za radu pán López Garrido. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vám poďakovať za to, že táto otázka, ktorú predložila pani Latford, a sú tam aj spoluautori, ako pani Antonescu, pán Romero a pani Autala a pán Tavares, tak táto otázka je veľmi dôležitá, lebo sa zaoberá otázkou, akým spôsobom môžeme garantovať procesné práva v trestnom konaní. V tejto súvislosti by som chcel povedať, že túto tému považujeme za rovnako dôležitú ako aj vy. A to znamená, že s vami súhlasíme. Áno, celé to musí byť harmonizované na úrovni Európskej únie. V položenej otázke hovoríte o tom, že švédske predsedníctvo dosiahlo v tejto oblasti značný pokrok. Podarilo sa im na rade dosiahnuť takého, takú všeobecnú orientáciu, ktorá sa týka procesných práv, ako napríklad ide o právo na tlmočenie a preklad. A koniec koncov v poslednom roku rada schválila určitú cestovnú mapu, to už ste povedali, vážená pani poslankyňa. A tu ide o jednotné implementovanie procesných práv v Európskej únii. To znamená, že sú to určité procesné práva a zároveň aj povinnosti v rámci trestného konania, ako napríklad právna pomoc, aj s ohľadom na členov rodiny a konzulátov a ide tu aj o špecifické záruky, ktoré sa týkajú e, tzv. zraniteľných skupín, či už obvinených alebo dokonca obžalovaných. Preto je veľmi dôležité, že ste tu predložili túto otázku. Poukazujete na zhodu, na dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť s Európskym parlamentom a záujem spoločne pracovať týmto smerom. My skutočne toto môžeme podporiť a tak vy ako aj my sa budeme za toto zasadzovať. Ako prvé sa budeme snažiť ako španielské predsedníctvo spolupracovať s Európskym parlamentom, ako aj príslušným výborom a budeme sa snažiť prispieť tomu, aby tá smernica e, pokročila vpred. To znamená, že budeme to riešiť v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Samozrejme dôležitá bude aj spolupráca s komisiou, lebo konec koncov ona bude musieť prísť tým rozhodujúcimi iniciatívami. A sme skutočne veľmi otvorení a chceme to spraviť čo najskôr. To znamená, že rada, parlament spolu s komisiou mohli na tom pracovať a španielské predsedníctvo plánuje v marci tohoto roku uskutočniť seminár. Bude to v Madride spolu s e, sútovskou akadémiou v Tríri a budeme sa zaoberať práve procesnými právami v trestnom konaní pani Latford. Skutočne vidíte, že máme veľký záujem a intenzívne pracuje, pracujeme ja vás môžem ako autorku otázky upokojiť, aj pre nás je toto veľmi dôležité a chceli by sme tieto otázky čo najrýchlejšie vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz za komisiu pán Baro. Váž, ďakujem, pán predseda, vážení, vážená pani Latfordová. Ďakujem za predloženie tejto otázky. Viete, ako veľmi mi záleží na týchto procesných zárukách. Komisia už dlhé roky bojuje e, za to, aby boli e, spoločné minimálne normy, pokiaľ ide o e, procesné e, konania, a to v celej Európe. Je to dôležité aj pre e, súdnu spoluprácu. A je to potrebné pre to, aby bola vzájomná e, dôvera medzi členskými krajinami. Komisia naozaj bojovala za to, aby bola prijatá európska legislatíva v tejto oblasti. A áno, vďaka švedskému predsedníctvu bola prijatá e, cestovná mapa 30. E, novembra 2009 na Rade. Je to významný krok pri vytváraní európskej legislatívy e, pokiaľ ide o minimálne normy. Členské krajiny takýmto spôsobom sa dohodli na rozsahu uplatňovania a rozhodli sa, že to príjmu urýchlenie v spolupráci s Európskym parlamentom. Tak ako vy som si vypočul pána ministra, ktorý e, vysvetlil, ako španielské predsedníctvo e, taktiež kladie dôraz na e, prijatie týchto prvých opatrení, vďaka ktorým by sme mali e, celú paletu minimálnych záruk. E, postupné príjmanie e, alebo postupný prístup z cestovnej mapy sa javí ako dobré riešenie. Takýto postup by mal nás doviesť až do cieľa. Takýto postupný postup step by step znamená že jednotlivé právo sa dá hĺbšie zanalizovať v legislatívnom návrhu, ale znamená to aj tak, že pri vyjednávaní alebo rokovaní sa dá pozrieť na eh, jednotlivo na práva. Eh, tým sa vyhneme prierezoviemu obchodovaniu čo niekedy charakterizuje príliš všeobecné e, dokumenty. A niektorým členským krajinám to umožní e, dosiahnuť svoje v špecifických bodoch. Takže pani Latfordová, nová komisia, o tom som presvedčený, bude pracovať tak rýchlo, ako to len pôjde a predloží všetky legislatívne návrhy, tak ako je to zakotvené v cestnej mape a teda bude sa snažiť ich e, prijať čím skôr. Čo sa týka tlmočenia a prekladu, to je prvé opatrenie obsiahnuté v cestnej mape. Komisia si e, poznamenala e, iniciatívu vo viacerých členských krajinách a táto iniciatíva vyplýva z návrhu komisie z júla 2009 a aj z e, vyjednávaní na rade v druhom roku 2009. E, je však pravdou, že táto iniciatíva členských krajín nie je úplne v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a s judikatúrou e, Štrasburského súdneho dvora. V minulosti bolo povinné tlmočiť pojednávania, ale bohužiaľ členské krajiny sa toho e, doslovne nedržia a e, uplatňujú to iba pri samotnom konaní a, vo, a v styku s policiou. Naviac e, pôvodný návrh komisie počítal s právom na preklad. Bolo to e, plné právo ale samozrejme, že bude prebiehať e, diskusia medzi parlamentom a radou a ja si myslím, že môžeme mať e, ambiciózny text, pokiaľ ide o procesné práva. Naozaj je to dôležité, ak chceme mať e, spoločný justičný priestor v EÚ a dohliadneme na to, aby boli rešpektované aj normy z Európskeho dohovoru pre ľudské práva a Eh, judikatúra, ako aj charta základných práv. Ja som presvedčený o tom, že sa môžeme spolahnúť na prácu parlamentu v tejto oblasti a opäť chcem poznamenať, že španielské predsedníctvo nám eh, v tejto snahe pomôže. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz pani Antonesku na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Napriek tomu, že došlo k pokroku, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie trestnoprávnych e, rozsudkov, ešte nie je veľký pokrok, čo sa týka práva obvinených. Nie je tu rovnováha medzi právami obvinených a prostriedkami ktoré má obhajoba a to môže ohroziť právo uplatňovať takéto procesné práva. Preto iniciatíva švedského predsedníctva síce e, presadiť túto cestnú mapu predstavuje významný krok a taktiež tie práva na tlmočenie a preklad. Lisabonská zmluva tu stanovuje nový rámec. Návrh musel byť prerobený na smernicu, aby bolo možné naďalej sa venovať tejto záležitosti. Trochu sme si robili starosti o budúci vývoj a preto sme položili túto otázku komisii aj rade. 13 členských krajín vrátane Rumunska predložilo legislatívnu iniciatívu parlamentu a rade a myslíme si, že sa nám podarí zlepšiť ešte tento e, dokument, pokiaľ ide o rozsah a e, zabezpečenie procesných práv a zabezpečenie tlmočenia prekladu. Čo sa týka ďalších opatrení, ktoré sú v cestnej mape, keď hovoríme o zaručenom prístupe obhajoby aj e, zraniteľných skupín k informáciám a k informáciám o ich právach. Myslíme si, že tieto legislatívne návrhy budú predložené čím skôr a rozdiely v jednotlivých členských krajinách si vyžadujú urýchlené prijatie spoločných noriem. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pani Romero López. Ďakujem. Vítam španielské predsedníctvo. Aj ja chcem zdôrazniť fakt, že toto je prvá iniciatíva o procesných právach a pritom o tejto téme sa hovorí už dlhšie a švedské predsedníctvo to mm, trochu opomenulo. Teraz je to však aj na pôde parlamentu. Prebehla už prvá diskusia. Myslíme si teda, že otázka je naďalej veľmi aktuálna. A mm, je pravda, že sa tu dá naozaj veľa zlepšiť a dúfame, že sa tak aj stane. Pán Barov povedal, že pôvodný návrh komisie bol ambicioznejší, takže treba to vylepšiť. Komisia a parlament e, o tejto téme hovoria už dlhšie, ale e, členské krajiny e, odolávajú. Španiel, pardon, švedské predsedníctvo sa to snažilo prelomiť vďaka cestnej mape. Ale Niektoré ťažkosti zo strany členských krajín pretrvávajú. Je pravdou, že po Lisabonskej zmluve sa to e, zmení, pretože e, pravomoci parlamentu sú posilnené, takže komisia a parlament by to teraz mali e, vidieť v novom svetle a tak je to aj s týmto návrhom. Procesné práva by mali byť pokryté alebo súčasťou balíka nemôžete uznať právo na tlmočenie a e, právnu pomoc bez toho zvyšku. Takže, tak ako povedala komisia, treba to e, zrealizovať čím skôr. Antiteroristická legislatíva pozastavuje niektoré záruky, ale ak chceme spoločný priestor slobody a spravodlivosti, tak potom musíme toto vyriešiť. Pán Watson na dve minúty. Uh, Vážený pán predseda, bola tu navrhnutá vytvorenie uh, európskeho zatýkača už v roku 2001 a náš návrh by bol ešte stále na poličke zapadajúci prachom, keby o pár, o pár dní po tomto návrhu nebol atentát v New Yorku. Pán Bin Laden sa tu postaral o realitu a ja som mal tú čest eh, eh, spustiť tento proces tu v parlamente. My sme vtedy trvali na tom, že by tu mali byť minimálne e, procesné záruky e, v rámci trestného konania. Komisia prišla s návrhmi v roku 2002 a e, rozbehlo sa to celkom rýchlo. A prečo teda to až donedávna stojí niekde v rade? Prečo komisia nemá schválené tieto návrhy. Európsky zatýkač nahradil pravidla o vydávaní, e, skrátil čas na vydávanie e, obvinených. E, Vylúčilo, vylúčili sa možnosti politických tlakov. Obohatili sa pravidla právnej štátnosti na naš, našom kontinente. Ale je tu dôležitá vzájomná dôvera a je tu príliš veľa prípadov, kedy takáto dôvera sa spochybňuje zo strany našich občanov. Momentálne e, sú v Maďarsku zatržiavaní dvaja občania z môjho volebného okrsku. Hoci už pred rokom sa žiadalo ich vydanie a e, doteraz e, neboli vydaní a ich proces je snáď ešte mesiace vzdialený Jedna, jedna, jeden z nich stratil pracovné e, miesto a rodina nemá príjem. Rodiny nemajú svojich blízkych. Prípady ako tieto dávajú európskej e, súdnej spolupráci veľmi zlé meno. Naozaj je tu potom hamba e, uvrhaná na vlády, ktoré nekonajú. Autori tejto ústnej otázky majú pravdu. Je tu potrebná súrna európska akcia. Ďakujem pekne. Ja som vás chcel označiť ako krstného otca európskeho zatýkača. A teraz, pani Hautala, máte 3 minúty. Yes, he was waving it. Do you accept it? Yes, you do. Lord Dartmouth, 30 seconds. Takže poskytneme Lordovi Dartmouthovi 30 sekúnd. Spomínali ste Bin Ládina ako 11. september, ako to, čo viedl, vytvoril cestu pre európsky zatýkač, bolo vašim záujmom, preto vašim úmyslom, aby tento európsky zatýkač sa mal využívať iba v prípade terorizmu a, a vraždy a v prípade takýchto násilných činov? Vážený pán predseda, ja som pán Ládinovi nedával tú zodpovednosť. Ja som povedal, že on to urýchlil. Nikdy to nebolo takto myselné, aby sa týkalo iba terorizmu. Malo sa to týkať všetkých eh, závažných trestných činov. A tí, ktorí boli proti tomu, to boli tí, ktorí vlastne bránia eh, právnemu štátu na našom kontinente a bránia tomu, aby naši občania využívali tento nástroj. Chcem sa ospravedlniť. Myslel som si, že vy ste chceli spomenúť niečo iné. A teraz ďalší rečník, pán Vojčechovský, na jednu minútu. I'm sorry, forgive me. Pevien mladý Polak zostal skazaný v Veľkej Británii na karę dożywotniego. Ďakujem pekne Pardon, prvé sa pán predseda, pani Hautala, pardon, spravím sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za slovo. Správne bolo povedané, že bol to Európsky parlament, ktorý požadoval, aby európsky zatýkač splňal určité kritéria. Mali to byť minimálne štandardy pri trestných konaniach. V niektorých členských štátoch sú isté problémy kde tento zatýkač, tak povedať, sa neopieral nič konkrétne. A to preto, lebo sa vychádza z toho, že si e, veríme v rámci našich vlastných, dôverujem si v rámci našich e, trestných systémov. Vychádzame z toho, že sa držiavajú ľudské práva a veríme v to, že je to tak vo všetkých členských štátoch. Vážený pán predseda, ako povedali viacerí kolegovia, by som mohla spomenúť viacero príkladov o tom, že, kde to nefunguje. A aké je urgentné skutočne, aby komisia začala konať, tak ako to bolo povedané pred rečníkmi. Musíme mať jeden integrálny systém, pre procesné práva v trestnom konaní. Musíme tam minimálne štandardy. Myslím si, že Lisabonská zmluva nám takúto možnosť poskytuje. Teraz Európsky parlament bude mať plné legislatívne kompetencie popri rade. A bola som veľmi rada, že toto potvrdil aj pán komisár, a ktorý verí v našu spoluprácu. To znamená, že parlament a komisia musia spolupracovať, aby E, ďalej rozvíjali túto tému a aby prekonali e, nebol členských štátov. Samozrejme, mohla by som spomenúť teda príklady, kde sa nedodržujú princípy právneho štátu a kde sa, a, a kde sa využíva tento e, zatýkač. Napríklad vo Fínsku je tu čečenský pár, ktorý je zadržiavaný, ktorý prišiel do Fínska cez e, Litvu, kde roky prevádzkovali sirotinec pre čečenské deti a odrazu v Čečensku bezpečnostná, polic, polic, bezpečnostná e, tajná policia zasehla do ich aktivít na základe toho, že v, v ich rodine došlo k určitej forme domáceho násilia. Teraz tento pár sa nachádza vo Fínsku, požiadali o azyl a Litva žiada o ich extradíciu. Budúci týždeň sa otvorí e, konanie v rámci prostupného súdu. Ako riešiť takúto situáciu? Fínsko musí veriť v to, že e, v Litve bude garantovaný spravodlivý proces tomuto páru. Nemáme zatiaľ žiadne zároky, že to bude. A samozrejme sú tu mnohé takéto príklady, kde vidíme, že zlyháva e, tento zatýkač. Skutočne je tu množstvo príkladov. Vážený pán komisár, a predseda, pán predseda rady, musíme toto posunúť dopredu, musíme sa opierať o dôveru a musíme spolupracovať v trestných otázkach. Ďakujem a teraz na minútu pán Vojčechovský. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja mám príklad, tak ako pani Hautala, mladý Poliak bol odsudený na doživote v Spojenom kráľovstve za znásilnenie a myslím, že to konanie nebolo aspoň podľa polských štandardov a teraz odpikáva tento celoživotný trest v Polsku, aj keď my e, takýto trest nepoznáme na, e, za znásilnenie. E, u nás je to maximálne 12 rokov väzby. väzby. Takže máme osobu e, v polskom väzení, ale táto osoba bola odsúdená eh, nie podľa štandardov polského mm, justičného systému. Takže áno, sú potrebné spoločné normy, čo sa týka eh, konaní a eh, výkonu trestu, pretože čím ďalej, tým častejšie sa stretávame s takýmito prípadmi, kedy je to uložené v jednej krajine a potom sa to odpikáva v inej krajine. Ďakujem pekne teraz pán Tavares na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. EÚ má dve nohy, členské krajiny a občanov a tí sú zastúpení e, na pôde tohto parlamentu prostredníctvom zvolených zástupcov. V niektorých prípadoch e, krajiny vyriešili problém a majú jasný systém, avšak e, zabudajú na Eh, jednu časť, napríklad na ten princíp dôvery, a to je dôležité v celej EÚ. Európsky zatýkač je veľmi dôležitý, eh, zabezpečuje lepšie fungovanie justície v EÚ, ale potom sú tu ďalšie práva, napríklad právo na tlmočenie a preklad. A tie nás zaujímajú. Ja som sa im venoval spolu s pani Latfordovou. Takže je to veľmi dôležité, ak e, práve sa dostaneme pred e, súd v inej ako svojej krajine. Teraz vďaka spolurozhodovaniu e, sme sa posunuli ďalej a situácia sa zlepšila, pokiaľ ide o trestnoprávne konanie. Pán Dalfmut na dve minúty. Ja chcem hovoriť o Michaelovi Turnerovi a ďalšom, ktorí sú e, zatknutí v Budapešti od 3. novembra konkrétne a teraz ich čaká súd. Je stanovený dátum. Sú obvinení a e, nemajú žiaden kontakt. E, sú v spolu s ďalšími troma väzňami a majú nárok iba na tri telefonáty týždenne a jednu návštevu rodiny za mesiac, takže stručne sú izolovaní. A je tu jazyková bariéra a tá izolácia je o to ťažšia. Sú obvinení z e, ľahšieho e, prečinu, nie sú žiadni e, vrahovia <coughs> a sú e, v takéto situácii iba kvôli európskemu zatýkaču. Tento zatýkač e, jednoducho zmiatol zo stola zábezpeky proti e, väzbe, tak ako existujú už tisíc rokov v Spojenom kráľovstvu. Môžete krútiť hlavou, pán Watson, ale mali by sme sa hambiť pretože e, ukradnutie identity znamená, že to, čo sa stalo Jasonovi a Michaelovi, sa teraz môže stať e, akémukoľvek britskému občanovi. Hoci kedy e, Laboristická strana, liberálni demokrati a konzervatívci všetci hlasovali za európsky zatýkací rozkaz. Takže Eh, ja naozaj obvinujem tieto eh, britské politické strany a eh, obvinujem ich za ich podporu tohto zatýkača, pretože všetci v Spojenom kráľovstve sú teraz potenciálnymi obeťami takéhoto náhodného zatknutia. Ďakujem, ďakujem pekne teraz pani Morvaj na minútu a pol. Köszönöm szépen, elnök úr, magyar ember. Ďakujem pekne pán predseda. Ako maďarská občianka, ako právnik, ktorý sa špecializuje na trestné právo, sa skutočne hábim, že dnes tuto v komore Európskeho parlamentu sa spomínajú takéto príklady. A prvé všetkým ide o prípady z Maďarska. Spomínajú ho dvaja poslanci z dvoch rozličných politických skupín. Na nešťastie musím iba povedať, že skutočne zdieľam vaše skúsenosti z mojej vlastnej krajiny. Práve preto by som sa vás chcela spýtať. Všetci tí, čo sú tu dnes, tak neskoro zúčastňujú sa rozpravy. Tak uvedome si, že čo sa týka prípadov zahraničných občanov, ktorí zažívajú e, takéto hrozné prípady porušenia E, procesného práva v Maďarsku, tak zoberme toto do úvahy. Aj, aj Maďarsko má takéto príklady. Napríklad máme 9 občanov, ktorí boli zadržiavaní po 9 mesiacoch a bol na nich vyvíjaný tlak a boli obvinení z teroristických činov. A pritom tieto činy nemôžu byť dokázané a oni nevedia priviesť maďarské orgány k tomu, aby prišli s nejakými dôkazmi a nemajú žiaden kontakt so svojimi rodinami a ani žiaden kontakt samozrejme s verejnosťou. Preto ja by som chcela navrhnúť, aby sme spojili naše síly, o to vás chcem požiadať, aby sme znormalizovali situáciu v Maďarsku, aby sme predchádzali takomto prípadom e, zneužívania procesného práva aby sme tu mali zárok, procesné zároky a mali by sme samozrejme v Maďarsku vytvoriť tieto zároky. Ďakujem pekne a teraz pán Coelho na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda rady, neberte to nejako zlom. Ale najprv by som sa chcel obrátiť na pána Baróta. Chcel by som sa mu poďakovať za tú silu a za tú inteligenciu a za tú dobrú spoluprácu, ktorú mal s Európskym parlamentom v tejto oblasti. Skutočne musím vám vysloviť kompliment. Chcel by som povedať, že chcel by som sa pripojiť k tým, ktorí spomínali, že ide skutočne o dôležitú tému. To znamená, že nechceme mať iba Európu bezpečnosti, ale chceme mať všetkým aj Európu spravodlivosti. To znamená, že všetky iniciatívy, ktoré súvisia s právom a s právami a s procesnými právami sú správne. To znamená, že musíme prijať opatrenia na to, aby sme podporili obete, aby sme posilnili práva našich občanov. Preto chcem vysloviť dva apely. Raz je to na radu, v zmysle toho, čo už povedal pán Watson. Skutočne nedá, nemá to zmysel, keď to trvá 8 rokov, aby sa uskutočnil celý tento proces. Keď to tak dlho trvá, aby sme získali takéto práva, musíme konať rýchlejšie a toto je úloha, ktorú musí spoločne riešiť Rada a parlament. Pán, pán komisár Baro, vás by som chcel poprosiť, aby ste e, informovali, senzibilizovali vášho následovníka. Komisia musí sa chopiť iniciatívy a musí konať aj v iných oblastiach. Ďakujem pekne. Thank you. Mrs. Benova, for one minute. Ďakujem pekne teraz pani Beňová, na pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážny pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Problematika základných procesných práv v trestnoprávnych procesoch je jednou

Ďakujeme. Teraz pán Batten. Výbor vyzýva radu, aby naďalej pracovala pri zavádzaní e, týchto práv v trestných otázkach. Existujúce e, procesy pri európskom zatýkači odstránili tie zábezpeky, e, ktoré boli tu pre nespravodlivé zaobchádzanie. Je to akademický argument, ničí sa tu e, tým zatýkačom e, životy nevinných e, ľudí. Andrew Simu, ktorého sme spomínali, je jeden z mnohých ľudí, ktorí boli vydaní bez toho, že by britský súd mal možnosť predísť nespravodlivému vydávaniu. Vydávanie sa znížilo teraz len na byrokratickú formalitu. Pán Simiu je zadržiavaný 6 mesiacov v, vo väzení kde má e, minimálnu e, vyhliadku na súdny proces. Cynicizmus blízkych e, demokratov si teraz bez toho, že by sa tým fakticky zaoberali, riešia jeho, jeho prípad a európske právne štandardy sa práve znižujú, nie zvyšujú. Chcel by som vám jedno navrhnúť. Ak chcete vyššie štandardy v týchto postupoch, tak by sme mali pri, e, prijať silný e, korpus, kde by sme mali e, použiť chartu ľudských práv z roku 1687. Member catching my eye, Mr. Papa Nicolau. Pán Papa Nikolau je jediným v Catch the Eye. Je rozhodujúce, aby do najlepšej možnej miery sme sa snažili vytvoriť rámec, od, ktorý by odkazoval na tieto procesné práva v trestnom konaní. Otázka e, dôvery je tu rozhodujúca. Potrebujeme dôveru občanov, pokiaľ ide o záruky ktorými by tieto, e, e, ktoré by, by boli e, obhajované základné práva. Aby všetkým dotknutým boli zabezpečené práva. Potrebujeme tiež dôverovať vo výkon spravodlivosti a ak sa to nedá v Európe, Európske, e, Európskej únii budú zločinci, ktorí to budú zneužívať. Pretože tu budeme mať právne vákum. Teraz v mene rady pán López Garrido, nech sa páči. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero mostrar mi satisfacción. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi sa teším, E, som, a som veľmi vďačný za príspevky, ktoré predniesli viacerí poslanci. A e, viem, že boli z rozličných politických skupín a všetci sa zhodli na tom, že je nevyhnutné, aby sa dodržiavali procesné práva, predovšetkým v trestnom konaní, a to v celej Európskej únii. To celé musí byť harmonizované. Na to sa zhodli všetci ktorí hovorili za jednotlivé politické skupiny. To znamená, že potrebujeme mať jednotné e, európske procesné práva v trestnom konaní. Dôležité je to pre Európsku úniu, pre Európu občanov, pre náš právny priestor. Teraz tu máme Lisabonskú zmluvu, ktorá vstúpla do platnosti. A niečo, čo je v centre šiestich mesiacov španielského predsedníctva je jednoznačná podpora e, tých otázok, ktoré považujete za dôležité práve v oblasti trestných práv. Tu sa musíme približovať na európskej úrovni a to skutočne musím potvrdiť. Pani Flašíková Beňová spomenula niečo veľmi dôležité a že práve teraz je, veľmi, je to veľmi dôležité lebo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a máme tu chartu, Európsku chartu ľudských práv. Španielské predsedníctvo Európskej únii spraví všetko, čo bude v jeho silách na to, aby tieto záruky sme implementovali aj do praxe. Európska komisia konec koncov už vykonala určitú prípravnú prácu a pracuje aj na smernici a 13 členských štátov ju už teraz podporuje. Častokrát je veľmi jednoduché kritizovať, ale myslím si, že čo sa týka, čo sa týka e, procesných práv v trestnom konaní, to je veľmi dôležité. To sú veľmi dôležité otázky, lebo musíme bojovať proti organizovanému zločinu. Ja pochádzam zo Španielska, a boj s terorizmom považujeme za niečo veľmi zásadné. A teraz pán komisár. Oui, merci. Eh. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Máte pravdu, aj pán Koelo to vynikajúco vyjadril. Európa bezpečnosti, Európa spravodlivosti. Áno, pán Watson, európsky zatýkač bol veľmi účinný a efektívny, ale musíme zorganizovať európsky justičný priestor a presne tu e, musíme pracovať na Európe spravodlivosti, aby bola dôvera v spôsob, akým e, sa vykonáva spravodlivosť všade v Európe. A tu sa chcem opäť poďakovať e, tým, ktorí naformulovali túto otázku a povedať im, že dokument, ktorý odzrkadľuje všeobecný prístup Rady z 23. oktobra 2009. Komisia spolu s parlamentom, spolu s španielským predsedníctvom sa pokúsia vylepšiť súčasné znenie. Ja chcem dodať, že okrem toho chceme načas predložiť všetky potrebné legislatívne návrhy na to, aby žiadna e, legislatíva nebola už potrebná zo strany členských krajín. Komisia už teraz pracuje na návrhu o informovaní o právach Letter of Rights. Komisia sa bude snažiť prijať všetko, čo je zakotvené v cestnej mape, čím skôr rok pre každé ustanovenie má len indikatívnu, indikatívnu povahu. My chceme ísť rýchlejšie na komisii. O tom som hlboko presvedčený. Myslím si, že sme vyzreli. Viacročný štokholmský program nám stanovuje naozaj povinnosť dosahovať výsledky. A musím povedať, že odkedy som bol poverený týmito otázkami, Spravil som všetko preto, aby procesné e, práva boli posilnené. Aj keď sme si zvolili taký prístup krok za krokom, e, myslím, že sme sa už rozbehli, takže sa chcem poďakovať parlamentu aj španielskému predsedníctvu a som si istý, že Európa spravodlivosti sa naozaj posunie vpred v roku 2010. Ďakujem pekne. You, sure that... Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, myslím, že aj niektorí mimo e, tejto zasadačky by súhlasili s pánom Koelom a chceme sa vám teda ešte raz poďakovať za to, čo ste spravili v tejto oblasti. Končíme túto rozpravu a teraz sa dostávame ďalej. Otázka na ústne zodpovedanie, e, predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a teraz prvou e, rečničkou je pani Anna Het. Dobrý večer a máte slovo